negatívnemu javu v našej spoločnosti, ktorý by nemal mať miesto v našej spoločnosti. Takisto som vďačný napríklad aj za iniciatívu Afrika, spolkový kancelár, vo Viedni zorganizoval stretnutie na vysokej úrovni medzi Afrikou a Európou, to bol podľa mňa veľmi dôležitý signál voči Afrike, pretože my si musíme uvedomiť, a to rakúske predsedníctvo opakovane zdôraznilo, že bez, nejakej, bez zabezpečenia spoločného podielu na kreovaní budúcnosti Afriky nebudeme mať ani možnosť kreovať budúcnosť Európy a tento signál voči Afrike zo strany rakúskeho predsedníctva bol skutočne veľmi dôležitý. Takže bez, e, vo všeobecnosti, s výnimkou toho, čo som povedal, ide skutočne o úspešné predsedníctvo a chcel by som sa poďakovať pánovi spolkovému kancelárovi ako aj jeho vláde za všetko to, čo sa začalo, za, čo sa zavr- za to, čo sa dovršilo. A hoci som si to na začiatku ani nemyslel, že sa nám podarí toľko dosiahnuť. Takže ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k politickým skupinám. Poprosím vás, aby ste dodržiavali časové lehoty, pretože ako viete, musíme sa držať časových slotov. Teraz zostane slovo pán Manfred Weber za EPP, e vážený pán Tajani, vážený pán Juncker, vážený pán spolkový kancelár, vážený pán veľvyslan, vážení veľvyslanci, Dámy a páne, srdečne vás vítam na bilancovaní predsedníctva Rakúska. Aj my za EPP by sme sa chceli poďakovať, pretože táto bilancia je skutočne prekvapivá. Dosiahlo sa nám oveľa viac ako to, čo sme, ako čo sme očakávali na začiatku. Podarilo sa nám za pol roka završiť viac vecí, ako by sme boli očakávali. A možno niekedy z politického hľadiska je škoda, že verejné diskusie o Európe e, sa vedú iba na úrovni krízových problémov, čo ľudia vnímajú ako problém. A Málo kedy sa nám podarí vyzdvihnúť pozitívne témy, ktoré sa nám podarilo završiť, ktoré posilňujú Európu a tieto sa takto nevnímajú. Je skutočne mi ľúto, že to tak je. Budeme ako politici musieť aj naďalej s týmto žiť, ale toto, Euró- toto predsedníctvo to dokazuje. Politická bilancia, pokiaľ ide o obsahy, to bolo už vymenované. Za EPP by som chcel zdôrazniť ešte raz tie oblasti ako bezpečnosť. Máme tu fond pre obranu, pokiaľ ide o technológiu počítačovú, máme tu interoperabilitu, máme tu výmenu údajov bezpečnostných úradov. To je takisto jedna z kľúčových tém. pokiaľ ide o blahobytu, sme zaznamenali pokrok. Napríklad pokiaľ ide o investičný screening v Európe, to je pre nás dôležitá vec. Dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom, to sa vo vašom predsedníctve podarilo završiť a pokiaľ ide o roaming, napríklad pokiaľ ide o bankové prevody, tu sa podarilo dosiahnuť takisto veci, aby to ľudia pocítili. A pokiaľ ide o životné prostredie, zákaz jednorázových plastických výrobkov, plastových výrobkov. Takže to je veľmi dôležité, aj ľudia by to mali takto vnímať, že sa tu robili veci na obsahovej úrovni. Ak sa to takto sprostredkuje, tak sa pohneme ďalej. Čo je dôležité, je pozrieť sa aj na politické diskusie, pretože predsedníctvo rady musí robiť e, manažerskú funkciu, ale musí dať určité orientačné línie. Je to pre nás dôležité napríklad, pokiaľ ide o prvú neformálnu radu v Štrasburgu, kde sme sa sústredili napríklad na prioritizáciu e, migračnej otázky. To je pre nás veľmi dôležité. To je základná podmienka pre ďalšie diskusie v oblasti migrácie, aby sme vedeli presne, že kto sa nachádza na našom území. Diskusia Fernic o digitálnej dani a Ďakujem pánovi spolkovému kancelárovi za to, že sme takýmto spôsobom vlastne apelovali na veľkých gigantov, aby prispievali do národných štruktúr. Ja si myslím, že to bol veľmi dôležitý príspevok, preto vám gratulujem k tomuto. Tieto ťažiskové smerovania sú dôležité a takisto aj diskusia o hodnotách. Jean-Claude Juncker to už spomenul. Ak my v Európe sa nachádzame v kontin- na kontinente, kde opätovne musíme zažívať násilnosti na Židoch, tak jednoducho musí to byť jedna z našich priorit. Ja sám som bol vo Viedni na rokovaní o antisemitizme a to, čo nám tam hovorili spolky židov, to nás všetkých musí prebudiť, zalarmovať, aby sme sa tejto téme venovali. A základné posolstvo za tým je nikdy viac. Vážené dámy a páni, podarilo sa nám teda dosiahnuť veľa, ja vám gratulujem, ale na záver by som povedal to, že Rakúsko sa prezentovalo ako silná krajina so silnou vládou. Myslím si, že občania to takisto vnímali pozitívne, tak ako som to zažil, boli pyšní na to, že občania Rakúska skutočne boli eh, v popredí a je veľmi dôležité, aby sme aj naďalej konštruktívne pokračovali, aby sme tu mali ochotu a vôľu hľadať koncenzus. Ďakujem pekne ešte raz Sebastianovi Kurco, Kurcovi a aj rakúskému predsedníctvu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Rodríguez za SND. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem pekne pán predseda. Eh, pán kancelár Rakúske predsedníctvo začalo s dôležitým motom, a to síce Európa, ktorá chráni. A naozaj potrebujeme Európu, ktorá chráni. Ale rakúske predsedníctvo eh, podľa nás eh, skôr prinašalo inú Európu. Európu strachu, Európu uzavretia sa, Európu egoizmu to odmietame. Potrebujeme silnú Európu so silnými ambíciami, takú silnú, aby sme mohli eh, potom aj poskytovať tú potrebnú solidaritu. Začalo to už s tou utečenskou drámou. Mohli sme dosiahnuť eh, rýchle riešenia, efektívne riešenia, pokiaľ ide poskytovanie azylu, ale mali sme tam viaceré dramatické scény eh, v Stredozemnom mori a to nám je veľmi ľúto. Európa si musí definovať komplexnú migračnú politiku tak, aby e, dobrým spôsobom prebiehal celý tento migračný proces. My potrebujeme migráciu, ale namiesto toho sme blokovali v niektorých e, kl- e, situáciách, v oblasti niektorých kľúčových e, dokumentov v oblasti migrácie. A potom tu bol ten migračný pakt, tá situácia bola naozaj negatívna, to väčšina Kraj na celom svete podporila. Videli sme aj v Marrakeši, že niektoré členské štáty EÚ nepodporili tento dokument vrátane e, Rakúska. To odmietame a je to pre nás nepochopiteľné. Ale tento nedostatok ambícií, pokiaľ o solidaritu, ten je prepojený aj na našich e, občanov, pretože pozrieme sa na Európsky e, sociálny pilier, e, to je tá hlavná iniciatíva, ktorú tu máme. Rakúske predsedníctvo e, mohlo oveľa rýchlejšie dosiahnuť výsledky, pokiaľ ide celý balíček regulácií a dokumentov ktoré implementujú sociálny pilier a nechápeme, ako je to vôbec možné, že rakúske predsedníctvo poslalo na neskôr stretnutie e, Rady ministrov. My sa predsa ponáhlame, času nie je názvyš, pán e, kancelár, chceme toto implementovať e, včas. A potom tie rokovania, pokiaľ je väzročný rozpočet. Áno, je to potrebné. Je potrebné nové výzvy v Európe proste čeliť im a riešiť to kvázným spôsobom. A boli sme sklamaní, že na poslednej Európskej rade sa rozhodlo, že posledná alebo finálna dohoda e, sa uskutoční až na jeseň. To už je neskoro. Veľa e, negatívnych dôsledkov z toho bude vyplývať. Máme podmienky na to, aby sme tú základnú dohody, dohodu dosiahli ešte predtým. A nerozumieme, prečo rakúske predsedníctvo nedokázalo nastaviť ambicioznejší kalendár, tak aby tieto rokovania eh, dospeli k úspešnému koncu. Potom mali sme ďalšiu príležitosť, pokiaľ ide o reformu eurozóny. Na toto už čakáme celé roky. Eh, riešenia sú na stole. Možno budeme blízko eh, k dohode, ktorá nám umožní skompletizovať bankovú úniu a skompletizovať aj rozpočet pre eurozónu, čo je vec, ktorú každá rozpočtová zóna, alebo menová zóna na svete má, teda má rozpočet, ale opäť e, Rakúsko predsedstvo v tomto tak trochu vajatalo a toto je veľmi dôležitý hm, bod, e, preto ak chceme koheziu v eurozóne dosiahnuť a pokiaľ nechceme podporovať tú divergenciu, ktoré, ku ktorej dochádza v tejto dôležitej oblasti európskej konštrukt, e, európskeho projektu a potom daňová férovosť. Áno, potrebujeme novú digitálnu daň a potrebujeme ju dosiahnuť a implementovať čo možno najrychlejšie. Takže ja musím, pán kancelár, povedať, že osobne a za našu skupinu rakúske eh, predsedníctvo niektoré veľké silné príležitosti nevyužilo, pokiaľ ide o eh, dosiahnutie tejto silnej ochraňujúcej Európy, pretože áno, máme tu e, nové hnutie myšlienok, e, ktoré e, požadujú tento egoizmus, toto uzatvorenie sa do seba, je to také krajne pravicové hnutie a potom v tejto situácii máme voľbu. Buď sa s nimi spojíme, budeme im ustupovať, alebo budeme poskytovať naozaj silnú alternatívu, ambicioznú Európu, ktorá dokáže konať solidárne. Toto je pre nás sociálnych demokratov jasná záležitosť, tento druhý, táto druhá možnosť a myslíme si, že by sme mali prejsť smerom e, k takej novej fáze nového druhu líderstva tu v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej za ECR vystúpi poslanec Zahradil. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, takisto pán predseda rady, pán kancelár. Ja si myslím, že rakúske predsedníctvo bolo kvalitné, bolo efektívne, bolo dobre organizované. Samozrejme, Rakúsko je kvalitná, dobre fungujúca eh, krajina, to všetci vieme, takže e, riešili ste veľa e, tém, vyberiem iba pár eh, príkladov, samozrejme začnem s migráciou a bezpečnosťou, to sú dôležité témy a musím povedať, že naozaj bolo to pre mňa veľmi osviežujúce vidieť, že eh, ste mali ako to trochu iný eh, prístup v porovnaní s tým, čo sme tu predtým počúvali. Veľmi jasne ste povedali to, čo mnohí ďalší politici sa báli povedať. To síce, že Európa nie je pripravená a nie je ochotná akceptovať neustalý prísun migrantov, pretože bude to mať dopad na našu bezpečnosť a takisto aj na internú kohéziu našich spoločností. A pripravili sme, alebo pripravili ste konkrétne riešenia, vylepšenie šengenského hraničného kódexu, e, zmenu niektorých ďalších e, technických aspektov, legálnych aspektov a uistujem vás, že tento e, váš prístup bol veľmi pozitívne vnímaný v krajinách Strednej Európy a Východnej Európy a iba sa ukázalo, ako veľmi dôležité je dosahovať konsenzus medzi členskými štátmi a nie nejaké náhodné e, riešenia tak ako bola tá kvotová schéma, ktorú, na ktorú tlačila Európska komisia, ktorá bohužiaľ e, spôsobila jeden z najväčších e, konfliktov medzi Západom a Východom a novými a členskými a starými členskými štátmi a dúfam, že už k týmto kvotám sa nikdy v budúcnosti nevrátime. A Takisto, pokiaľ ide o prosperitu, konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, tam ste tiež konali veľmi pozitívne, najmä pokiaľ ide o digitalizáciu a inovácie. A naozaj mali ste pravdu, my máme e, dobre e, nastavenú startupovú e, kultúru, ale tí najväčší hráči prichádzajú z mimo EÚ a musíme spraviť viac pre startupy, pre malé stredné podniky, musíme odstraňovať obchodné prekažky a tak ďalej. A chcem, vás pogra- chcem vás pogratulovať k tomu, že ste veľmi rýchlo ratifikovali aj e, dohodu o voľnom obchode s Japonskom počas vášho predsedníctva, čím sa vytvára, vytvára na svete najväčšia e, zóna voľného obchodu. Dúfam, že podobné dohody, na ktorých sa pracuje, napríklad so Singapurom alebo s Vietnamom, tiež budú nasledovať. A potom eh, viatočný finančný eh, rámec, tie rokovania prebiehali aj počas vášho predsedníctva, ešte sa neskončili, neskončili a to je pozitívne, pretože tento parlament a tá komisia už končia so svojím mandátom a preto by nemali rozhodovať v mene členských štátov a v mene komisárov v novom funkčnom období. Eh, potom vonkajšie vzťahy, tie boli samozrejme komplikované, nebudem to nejako teraz detálne rozmazávať, ale chcem povedať, že rakúske predsedníctvo bolo pragmatické, nebolo ideologické, nemalo nejaké veľké slogany, ale skôr dosahovalo konkrétne pragmatické výsledky. To bolo veľmi pozitívne. Ten, ten, ten, ten zdravý sliacký rozum zvíťazil a to je presne to, čo potrebujeme my a čo aj naša skupina tu v parlamente podporuje. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán kancelár. Parola... Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Telička za skupinu ALDE. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán kancelár. Neviem, či ešte znesiete ďalšie e, gratulácie. Už toho tu zaznelo dosť veľa pozitívneho, takže nebudem to preháňať, ale e, myslím, že naozaj rakúske predsedstvo bolo efektívne. Súhlasím s kolegami, že Rakúsko dosiahlo dobré výsledky, e, splnilo svoje úmysly a v zásade bolo pozitívne. Ale ja e, pozerám sa na to aj, ako Európska únia fungovala z tých 6 mesiacov, nie iba konkrétne predsedníctvo. Aký pokrok my sme dosiahli bez hľadu na to, aké predsedníctvo konkrétne bolo. A myslím si, že treba povedať e, jednu vec. Máme tu EÚ 28 členských štátov, možno 27, čo skoro predsedníctvo zohráva svoju úlohu, ale samozrejme e, samo nedosiahne zázraky, ale môže k ním prispieť. Ja si myslím, že vaše výsledky sú v zásade pozitívne. Ale keď hovoríme o tých trialogoch, ja súhlasím s vami, že áno, je to znamenie efektívneho rakúskeho predsedníctva, ale pozrieme sa na legislatívu, ktorú sme prijali. Je to naozaj tá správna legislatíva, v každom prípade, ktorá bude dosahovať tie tri priority, ktoré máte, alebo ktoré máme my, budeme mať my v budúcnosti. Dávam konkrétny príklad spoločne s pani eh, spravodajkyňou Anglikom Nibler. Sme sa venovali kyberbezpečnosti. Myslím si, že výsledok nie je vôbec zlý, práve naopak je dobrý a musím e, povedať, že hoci mali sme s pánom veľvyslancom vašim nejaké možno nedorozumenia, čo je ale normálna časť trialógu, musím povedať, že e, celkom e, je tam stále, stále obsiahnutý alebo odzrkadlený istý nedostatok uvedomenia si niektorých vecí v členských štátoch. Kyberbezpečnosť ako keby to bola ako keby sme si neuvedomovali, že sme takí silní, ako je silná najslabšia e, súčasť Európskej únie. Čiže čísla sú podstatné, boli ste efektívni, áno, ale takisto závisí aj od toho, akú legislatívu e, prijímame, ako sú členské štáty pripravené a ako dosahujeme kompromisy s reálnymi ambíciami. Pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, digitálne otázky, áno, opäť môžem povedať, že súhlasím, že je to uh, E, pokrok, ktorý bol dosiahnutý, ale zároveň keby som e, to dokázal, čo nedokážem, tak by som vytvoril takú aplikáciu, e, tak sa pýtam, keď by som spravil novú apku, pôjdem do Silicon Valley s týmto návrhom, s môjim, s môjim nápadom, s mojou myšlienkou, alebo budem to riešiť v Európe. A odpoveď jasne, pôjdem do Silicon Valley, takže je to jasné, že ešte tu niečo chýba. A ešte pár oblastí, kde sme mohli konať aj trochu lepšie. Uvidí sa aj ako história bude nás v tejto veci hodnotiť. Poprvé, vnútorná bezpečnosť. Súhlasím s vami, pán kancelár, a myslím si, že mali ste taký naozaj vyvážený prístup, to je pravda, ale zároveň pri, e, priznajme, že máme tu blog na rade, pokiaľ ide o viaceré návrhy, ktoré ešte stále nie sú vyriešené. Dnes tu nemáme krízu, máme tu iba problém a keď kríza nastane, tak potom by mohlo dôjsť naozaj veľkým problémom. Potom rozpočet, dosiahnutý bol dosť veľký e, pokrok. E, otázka je ale, e, či bol dosiahnutý správnym spôsobom. Nesúhlasím s pánom Zahradilom, ktorý povedal, že to by sa malo nechať na ďalší parlament. Podľa mňa my sme boli zvolení na celé funkčné obdobie až do konca, ale on možno bude musieť vysvetľovať, či to je farmárom alebo ľuďom, ktorí sa venujú kohezii, že keď niekto je pozadu, že bude to mať dopad na tie konkrétne podniky. A ten rozpočet a to je trošku kritická poznámka od mojej strany aj voči Rakúsku 1, e, ja som proti tomu, aby e, sa peniaze zle vynakladali, ale treba si uvedomiť, že máme nové výzvy a nie je možné e, nerevidovať už nové konkrétne politiky a trošku navýšiť aj ten rozpočet. Ale zopakujem, že v zásade si myslím, že vaša práca bola kvalitná, ale my ako Európska únia stále nerobíme to, čo by od nás očakávali európske občania a v niektorých oblastiach e, konáme nedostatočne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej za skupinu zelených pani e, poslankyňa Kelle. Ďakujem. Nemôžem sa pridať k oslavným rečiam predrečníkov. Musím sa totiž spýtať, čo zostalo z rakúskeho predsedníctva Mnohé zámery e, sa neposunuli, zostali stáť v rade. To, čo e, však ľudia tam vonku vnímali tých 6 mesiacov, no už tak to je tá blamáž e, k postoju Putinovmu napríklad a na druhej strane politické výkyvy, ktoré sa týkajú migračného paktu OSN. To je bohužiaľ trošku hanebné. Rakúska vláda ktorá naozaj po celé mesiace tento globálny pakt vyrokovávala s veľkým srdcom. Toľko námahy toľkých krajín sveta a riešil túto tému. Veľa, veľa práce a potom po tej práci zrazu sa tvária, ako keby to bolo niečo, čo spáchal nejaký e, zločinec. Polemi, e, polemika a polarizácia. Sami ste sa pridali k pravicovej e, pravicovo extrémnej skupine ako Orbán napríklad. To všetko poškodilo celej EÚ. A to ešte nie je všetko. Jednoducho všetkým ste nám ukázali, že vaša vláda, e, keď o to ide, podrazí celoeurópsku e, legislatívu. Ako inak vysvetliť to, že e, ste rozhodli v rade diskriminovať v sociálnej politike občanov EÚ a fakticky im krátiť e, rodinné príspavky. Viete, že to je predčin proti európskym zákonom a potom minimálne e, e, do konca vašeho predsedníctva čakali, by boli čak, alebo teda iné vlády by čakali aspoň do konca svojho predsedníctva. Vy ste to urobili hneď. Či už i v ďalších oblastiach, či už v boji proti daňovým únikom ste pokročili dosť málo. Tiež otázka horných limitných hraníc CO2 pre pre vozidla ste sa len e, prezentovali ako pomocník nemeckého priemyslu. E, I u Frontexu a v iných oblastiach sa neudialo mnoho. Mnohé veci ste odsunuli a pritom to boli priority rakútskeho predsedníctva rady. Pri boji proti e, plastom sme trošku pokročili E, tu chcem pochváliť e, vynikajúcu prácu vašich úradníkov a e, odborníkov. A najväčší úspech predsedníctva pre mňa je podľa mňa to, že na klimatickej konferencii v Katoviciach vyhrali ste vynikajúcu hneď cenu hneď prvý deň k fosílnej cene dňa. Na, k tomu vám teda naozaj blahoželám. Uh, Mnohí ľudia sa angažujú momentálne do, do politiky, idú na ulicu, bojujú proti pravici a proti e, socia- sociálnej degradácii e, e, dúfam, že to pomôže aj Rakúšanom v európskych voľbách dať určitý signál. Európa potrebuje konštruktívne Rakúsko a takú občianskú spoločnosť, akú máte vy, silný hlas pre súdržnosť spoločnosti a proti rozkolu. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz pán poslanec Papa uh, eh, Dimulis za skupinu GUE. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Uh, pán predseda, pán Kurz, nehnevajte sa, ale ja vás asi sklamem. Ja rozhodne nesúhlasím eh, s týmto nejakým pozitívnym nastavením, s tou pozitívnou atmosférou v tejto miestnosti. Uh, a s tými všetkými gratuláciami. Ja si myslím, že je veľká škoda, že Rakúsko a teda e, predsedníctvo, Rakúske predsedníctvo rady e, sa nepridalo e, k migračnému paktu v Marrakeši. 150 krajín to podpísalo ten pakt, nebol nejaký extrémne ambiciózny a vy ste dokonca prispeli aj k tomu vôbec vzniku samotného textu. Tak sa chcem spýtať, prečo ste takýmto spôsobom zahambili Európsku úniu, že ste odmietli tento text eh, podpísať. To nehovorím iba ja v mene Európskej lavice, veď spomínali to tu aj iní kolegovia, spomínal to aj pán Juncker, keď možno takým diplomatickejším slovníkom, eh, keďže patrí do vašej politickej skupiny. A takisto ste nespravili nič pre európsky sociálny pilier. Nespravili ste nič, pokiaľ ide o reformu Dublinského balíčka, ktorý si e, dávno e, dohodli parlament a komisia. Stále, stále ste to e, blokovali. Potom, pokiaľ ide o ten európsky depozitný systém, depozitného poistenia. Opäť ste tému naozaj nevyriešili, je to naďalej otvorené, banková únia nie je hotová a to isté aj v prípade e, zdaňovania tých internetových gigantov. Nič konkrétne sa nespravilo. MFF, vaša úloha bola, aby ste tie strany e, dali bližšie, aby ste ich trošku zladili, aby sme mali dohodu pred európskymi voľbami, pretože pokiaľ sa nerozhodneme, pokiaľ nepadne rozhodnutie k tejto téme, bude to znamenať, že európske hospodárstvo e, na to bude e, doplácať. E, čiže obávam sa, že to, že vy e, vládnete v koalícii s krajine pravicovou stranou, ktorú vytvorili ľudia s tými nostalgickými sentimentmi voči nacistickej ideológii. Proste vás to istým spôsobom ovplyvňuje a je to veľmi nedobré a je to taký nedobrý precedens ktorý e, dávate. A teraz máme možnosť, že takéto niečo sa bude opakovať aj inde v Európe. Ale chcem povedať niečo pozitívne. Myslím si, že čo je pozitívne je to, že vy a rada ste jednohlasne, a takisto aj komisia, jednohlasne a takisto aj všetky strany v Európskom parlamente, v parlamente e, ste podporili tú dohodu, pokiaľ ide o Severné Macedónsko a Grécko. Je to pozitívna vec aj pre naše krajiny, aj pre celú Európu. To je rozhodne pozitívna vec, tam súhlasím. A bohužiaľ, malo kedy sa nám takéto veľké a jednoznačné úspechy e, daria. Tento bol takýmto prípadom a uistujem vás, že grécka vláda, vláda Ciprasova e, je odhodlaná E, e, postupovať tak, aby to v Atenách cez parlament prešlo, napriek tomu, že tu sú všelijaké demagogické reakcie zo strany Novej demokracie, takisto aj zo strany Pasoku, e, ktorí konajú v nesúlade s pozíciami SAD a takisto EPP tu v miestnosti a nesúhlasia so schválením tejto dohody. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej za skupinu EFDD Pán poslanec Mojten. Vážený pán predseda komisie Juncker, vážený pán e, spolkový kancelár. Tri veci sú pozitívne na úvod. Poprvé, svet sa krúti ďalej. Po druhé, nepribudlo vojen. A po tretie, EÚ aj naďalej e, robí byrokraciu, ako aj predtým. A to všetko napriek tomu, že tu máme premiéru, tzv. pravicoví populisti poprvýkrát boli súčasťou vlády a práve vtedy, keď táto krajina prevzala predsedníctvo EÚ. To ukazuje, že predsa len sa v EÚ niečo mení a to dokonca drasticky. EÚ je dnes iná, ako bola pred predsedníctvom. Pretože je tu ešte i ďalšie novom. Poprvýkrát predsedníctvo rady sa nezaviazalo a necítilo sa povinné e, centralizo- aby mať centralistov vo vedení. Boli kooperatívni, ale neposúvali ďalej centralizáciu. Nič e, to nedokazuje lepšie ako prístup k tomu migračnému paktu. My za e FDD sme už ča- e, predtým o tom hovorili. Dovolím si však tvrdiť, že nikdy sa táto rozpráva v Európe takto e, nestala dominantnou keby Rakúsko v rámci jeho vlády nekonalo tak rozhodne proti migračnému paktu. Rakúsko e, váž, e, odvážne vystúpilo e, z línie, ktorá sa držala dlhé roky a umožnilo toto stanovisko a ďakujeme za toto pán kancelár Kurz. A preto si myslím, že rakúske predsedníctvo rady bude vnímané v budúcnosti ako taký bod, kedy sa všetko otočilo. Ja nie som jediný, ktorý sa venoval tejto európskej diskusii. Možno um, takéto kverulánstvo um, e, odzrkadluje v podstate váš celkový e, profil a ja som a ja dúfam, že prídu ďalšie predsedníctva, ktoré na to budú klas dôraz. Dámy a páni, je tu takéto smerovanie, ktoré iné než v minulosti, ale to neznamená, že e, táto vláda je protieurópska. Musíme v medziinštitucionálnom rámci EÚ posilniť. Máme tu konečne systém kontrol, ktoré, ktorý funguje a Nema, máme tu EÚ, ktorá v podstate pod vedie parlamentu a komisie sa profilovala ako superštát a myslím si, že toto všetko bolo priaznivé pre Európu. Ďakujem. Za skupinu Európa národov a slobody pán Vilimsky, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážne dámy a páni. Ako Rakúšan by som chcel Sebastianovi Kurcovi, rakúskému kancelárovi, eh, by som ho tu chcel privítať a taktiež by som ho chcel poprosiť, aby aj aspoň menej našej delegácie vyjadril vďaku a rešpekt eh, E, ostatným členom svojej vlády, pretože vaše predsedníctvo bolo účinné, bolo profesionálne, bolo príkladné a všetkým tým, ktorí tu dnes e, hľadajú nejaké drobné nedostatky, nejaké vlasy v polievke, tak tu by som chcel povedať napríklad e, sociálnym demokratom, že vo vašej politickej skupine sedia aj rumúnsky sociálni demokrati. A keď sa pozriete na Rumunsko, kde prebieha konanie proti špičkovým politikom kvôli podvodom a korupcii, tak myslím si, že vy zrovna nie ste v dobrej pozícii, aby ste tu e, negatívne odsudzovali iné hnutia. A čo sa týka zeleným, tak vám by som chcela povedať, že mm, je tu teda slobodná strana. Tvrdíte, že sa mm, nakláňa doprava, ale v Rakúsku spôsobili veľký e, posun a v Izraeli alebo aj v USA rakúsky model reštitúcií je vnímaný ako e, príkladný, hodný nasledovania. Takže myslím si, že by ste mali šetriť výčitkami našim smerom. Tiež by som ešte rád replikoval to, čo povedal predseda Európskej komisie, ktorý si myslí, že nechápe, prečo Rakúsko nepristúpilo k eh, paktu OSN o migrácii, ale je to jednoduché. Je to preto, že Rakús, v Rakúsku je demokratická väčšina vo vláde v parlamente v tom zmysle, že my si našu migračnú politiku chceme naďalej určovať sami a táto nie podpisovať takéto deklarácie, ktoré sa tvária ako nezáväzné, ale stojí v nich, e, k čomu všetkému sme povinní. Takže Rakúsko e, odstúpilo od tohto dokumentu a my si to chceme určovať sami. Myslím si, že e, alebo z našho pohľadu by toto bola nesprávna cesta sa pripojiť tomuto dokumentu a rakúske predsedníctvo. Vy ste kladli dôraz na tému subsidiarity. Mali sme v Regencii e, veľkú, veľký kongres, e, kde sme hovorili o tom, že by sa kompetencie v tejto obla- že by sa kompetencie v oblastiach, kde to bude priaznivé, mali opäť presunúť na národnú úroveň. Rakúske predsedníctvo rady bolo skvelé a naďalej by malo byť príkladom pre tie ďalšie predsedníctva, ktoré prídu v budúcnosti. Ďakujem srdečne našej spolkovej vláde. Ďalej má slovo pán Ujezdobský za nezradených poslancov. Nech sa páči. Vážení poslanci, poslankyne, dovolte mi poďakovať eh, pánovi kancelárovi Kurcovi za jeho proeurópske a veľmi pragmatické vedenie predsedníctva rady. Je to naozaj dobrý príklad toho, akým spôsobom môže pragmatický prístup e, byť prínosnejší <clears throat> než stratégia, ktorá je postavená na stále vyššom stupni integrácie. Je to naozaj veľmi dobrý program, je to veľmi dobrý prístup k predsedníctvu. Treba povedať, že e, zdôrazňovanie bezpečnosti, väčšie úspechy v oblasti environmentálnej ochrany, Um, ochrany pred veľkými trhovými hráčmi a mnohé ďalšie témy, ktoré sa podarilo počas rakúskeho predsedníctva presadiť. Zároveň eh, sme videli, aká je pozícia komisie, ktorá sa prejavila v diskusii, ktorá sa týkala imigračnej politiky. To je zároveň dobrým dôkazom toho, že oveľa väčší zmysel dáva tá rakúska línia, pretože politika solidarity voči migrantom musí byť zároveň realistická aj zodpovedná. Európska komisia sa dopustila obrovskej chyby. A to tým, že vnúcovala program kvót pre príjmanie migrantov. To následne viedlo k tomu, že sme tu videli výrazný pokles dôvery v európske inštitúcie a zároveň eh, sme videli aj paralelný nárast populizmu. Preto musíme byť veľmi opatrní a musíme viesť politiku, ktorá bude solidárna, ale zároveň bude aj realistická. Preto si myslím, že rozhodne stojí za to, aby sme ďalej uvažovali o tých skúsenostiach, ktoré vyplývajú z rakúskeho predsedníctva v tomto smere. Zároveň sa chcem podpísať pod všetko, čo bolo povedané o boji proti antisemitizmu. O tom hovoril aj pán kancelár Kurz. To bude určite veľmi dobrý základ preto, aby sme dokázali vyriešiť tieto citlivé záležitosti slobody náboženstva. Týka sa to rovnako aj tej skupiny, ktorá je vo, po celom svete asi najviac prenasledovanejšou skupinou a to sú práve kresťania. Ďakujem pekne, ďalej má slovo pán predseda komisie Juncker, nech sa páči. Pán predseda, nemám dojem, že by som mal doplňovať ešte niečo k tomu, čo to bolo povedané. Čo sa týka teda obsahu tejto diskusie, chcel by som len rakúskom predsedníctvu poďakovať a tí, ktorí si mysleli, že by bolo vhodné kritizovať rakúsku vládu za pakt o migrácii OSN, tak tým chcem povedať, že nehovorím len vo vlastnom mene, ale v mene celej komisie a mnohých tí, čo tu sedia. A názor tých, ktorí si myslia, že toto nepatrí k demokratické diskusie, tak tí sa fundamentálne milia. Ale celkovo čo týka rakúskeho predsedníctva, tak chcem oceniť váš pragmatizmus. Boli ste pragmatickí a vaše výsledky sú také, že je určite pravda, že toto predsedníctvo vôjde do histórie medzi e, súčasnými predsedníctvami ako veľmi úspešné. Takže vážený e, kancelár, aj e, vaša vláda, ďakujem vám pekne. Týmto a odostávam slovo pánovi kancelárovi Kurcovi. Nech sa páči. Vážený tam, pán predseda Tajany, vážené dámy a páni, naďalej už nemám, čo, nemám viac čo povedať. Chcel by som len poďakovať za spoluprácu. Chcel by som poďakovať aj za pozitívne komentáre. Moto Európskej únie je, ako vieme, v zjednotený rôznorodosti a nie je rozdelený v jednotnosti, takže je legitimné to mať roz, rôzne stanoviská aj naprieč politickými skupinami. Sú tu rôzne stanoviská, ktoré zastupujete a práve preto Európska únia a taktiež naše demokratické členské štáty. E, toto je v podstate ich zásada, ale napriek našim rozdielom musíme v určitých oblastiach e, dosiahnuť spoločne pokrok, Európska únia má 28 členských štátov, má tri inštitúcie. Často je to teda veľmi komplexné. Ja som rád, že napriek tomu sa nám to podarilo v mnohých oblastiach. Mali sme 53 trialógov pri rokovaní v väzročnom finančnom rámci. Potom tam boli e, ďalšie e, témy, kde sa nám podarilo dosiahnuť jednotnosť aspoň na rade medzi členskými štátmi. Takže v tomto zmysle ďakujem za spoluprácu. Prajem rumunskému predsedníctvu rady všetko dobré a ďakujem ešte za vašu pohostinnosť v Európskom parlamente. Grazie. Ďakujem pekne. Ďakujem aj za vaše vystúpenie, vážený pán kancelár. Týmto prerušujem na niekoľko minút zasadnutie. Skôr ako začne slávnostné zasadnutie pri príležitosti 20. 20 rokov od zavedenia eura. Môžeme začať, vážení kolegovia. Dovolte mi zahájiť slávnostné zasadnutie pri príležitosti 20. výročia jednotnej európskej meny eura. Išla som so svojou starou mamou, na, aby sme si vymenili franky za euro. Uh... keď som miesto vy svojich vytužených prvých hodiniek dostal na, na narodeniny ako darček uh, statovací balíček s euromincami. Oh, Pamätám si, ako sme uh, si išli kúpiť prvé produkty s eurom a museli sme sa najprv vybrať z bankomatu. Nezvratnosť e, procesu e, Európskej hospodárskej a menovej únie. Prvá výmena názorov o impl- možnej implementácii menového európskeho systému. Ako chcete investovať? Uh, investovať prostriedky, podnikať, keď neviete, uh, aký bude výmenný kurz, ktorý môže uh, sa odlišovať až 10 percentami. la moneda euro. Európska jednotná mena sa bude nazývať euro. Odporúčanie je schválené a správa je považovaná za prijatú. Zavedenie eura a zároveň vytlačenie prvých bankoviek eurominci je jedným z hlavných, ak nie ten najdôležitejší krok smerom k európskej integrácii. Je to 300 miliónov Európanov, ktorí majú e, vo vreckách matateľnú, matateľnú dôkaz príslušnosti do Európy. máme spoločný osud, zdieľame spoločný osud. Euro dáva jednotlivým spotrebiteľom možnosť mať prehľadnejšiu kontrolu nad cenami aj pri cestovaní medzi jednotlivými krajinami, ktoré euro zdieľajú. Predovšetkým je to sloboda cestovať, hlavne keď som bola na stáži v Španielsku, tak som si mohla vybrať prostriedky z banky. Je to výhodné, hlavne keď máte menej ako 25 rokov. Keď cestujem, nemusím mať so sebou prostriedky vo svojej vlastnej mene. Je to jednoduchšie, keď používate eur. Vážení poslanci, poslankyne, vážení hostia, dnes oslavujeme 20 rokov od zavedenia jednotnej meny. Euro je využívané 340 miliónmi európskych občanov. Je to druhá najdôležitejšia mena na svete. Podľa posledného prieskumu Eurobarometer traja zo štyroch Európanov pozitívne vnímajú zavedenie jednotnej meny a vítajú ho. Euro je stále transparentnejšie, zabezpečuje, že nás vnútorný trh je konkurencieschopnejší, uľahčuje transakcie, uľahčuje eh, obchod, turizmus, eh, úvery a, a obchod. Počas ekonomickej krízy aj vďaka kvantitatívnemu uvoľňovaniu, ktoré, politike, ktorá prijala Európska centrálna banka a vďaka iniciatíve prezidenta Draghiho, a sa jednotná mena stala dôležitým záchranným kolesom, ktoré zabránilo kolapsu tých najzraniteľnejších ekonomík. Napriek tomu ale kríza, ktorá, um, bola, uh, ktorá sa prejavila aj tým, že nebolo euro plne zavedené v Európe, uh, počiarkla alebo zvýraznila niektoré problémy, ktoré súvisia so spoločnou správou dlhov, ale aj s riadením národných dlhov. Je to všetko spôsobené nedostatočným fungovaním spoločnej meny. Aj v tejto aule sú kolegovia, ktorí kritizujú zavedeniem eura a hovoria, že euro práve spôsobilo brzdu v rastu a tvorbe pracovných príležitostí. Ja osobne som hlboko presvedčený, že tento projekt je veľmi dobrý a prínosný. Ale euro nemôže byť e, vlastne len e, cieľom samým o sebe. Euro je nástrojom. Nástrojom, ktorý má pomôcť realizovať eh, sociálno-trhové hospodárstvo s celkovým cieľom zabezpečiť prosperitu a pracovné príležitosti pre všetkých občanov v Európe. No a práve preto je veľmi dôležité, aby sme dokončili túto stavbu, ktorú sme započali. Eh, musí to byť eh, Európska banková únia a Európska únia finančných trhov, ktorá musí zároveň pokračovať aj v procese fiskálnej únie a ekonomickej únie. Nemôžeme naďalej zostať na pol ceste, nemôžeme zostať s týmto napolí rozostraveným projektom a neustále sa báť nejakej ďalšej krízy. Je dôležité, aby sme e, ten ustávajúci alebo mierne slabnúci rast e, dokázali povzbudiť a vyhli sa riziku budúcej recesie v niektorých európskych krajinách. A vidíme, že narastajú rozdiely medzi jednotlivými zónami euro, medzi jednotlivými oblastiami eurozóny, takisto aj v rámci jednotlivých regiónov. Vidíme, že e, mladí ľudia vo veku do 30 rokov si stále nevedia v mnohých krajinách nájsť prácu. To je absolútne neakceptovateľné a samozrejme, to, čo tu vidíme, je, že nám stále chýbajú účinné nástroje preto, aby sme dokázali podporiť investície, podporili reálne hospodárstvo, vytvárali pracovné príležitosti, stimulovali sociálnu konvergenciu a regionálnu konvergenciu. No a práve preto je naozaj veľmi dôležité, aby sme ehm, vypočuli žiadosť tohoto parlamenta, aby sme mali adekvátny rozpočet aj práve na to, aby sme dokázali čeliť týmto výzvam. A preto dnes žiadam, aby dnešok nebol len obyčajnou oslavou, v rámci ktorej sa budeme tlapkať po pleciach a budeme si hovoriť, že sme niečo dokázali, ale aby sme počerkli tie problémy, ktoré naďalej ostávajú otvorené. A v tomto smere je dôležité, aby sme prijali zodpovednosť na úrovni európskych lídrov a to preto, aby sme čo najakutnejšie prijali tie zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie eura a opätovné spustenie rastu a pracovných príležitostí, tvorby pracovných miest s cieľom zabezpečiť pracovné možnosti pre čo najväčší počet európskych občanov pretože bez práce nebude sloboda a bez práce nebude dôstojnosť. Nedávam slovo pánovi Trichetovi, bývalému predsedovi Európskej centrálnej banky. Máte slovo, pán Trichet, nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le président. Pekne, pán predseda. Pán predseda Európskeho parlamentu, predsedovia Európskeho parlamentu, pán predseda komisie, pán predseda Euroskupiny, vážení predsedovia výboru pre európske menové záležitosti, milí Mário, vážení kolegovia z Európskeho parlamentu. Som veľmi dojatý Spomínam si na svojich predchodcu, pána Duisenberga, ktorý bol na začiatku z rodu eura. Spomínam si na všetky prezentácie od roku 2003 až do roku 2011. Vždy to bolo a, a tak ako teraz sú to veľmi ťažké časy pre Európu, ak teda nie sú veľmi ťažké. Chcel by som zdôrazniť štyri úspechy eura. Poprvé, je to úspech, pokiaľ ide o dôveryhodnosť meny a stabilitu. ECB dala demokracii mandát cenovej stability. Svojim zavedením sa jasne ukázalo, ako posudzovať jej kapacitu e, pri nestabilné ceny od e, vytvorenia priemernej inflácie na jedna, úrovni 1,75 je to lepšie ako predošlé národné meny. Domáca stabilita eura sa odzrkadľuje v medzinárodnej dôveryhodnosti eura. Je to druhá medzinárodná mena po dolári. Ďaleko nad číslom 3, to čo je jen, po druhé euro a euro oblasť majú vysokú odolnosť voči finančným a ekonomickým krízam od, roku, od druhej svetovej vojny, zavedením eura. Analýzy hovoria, že jednotná mena, teda naznačovali, že táto mena nevydrží, ale e, je tu dôkaz odvahy, prekonávanie ťažkostí sa ukázalo ako možné. Euro ukázalo, že tieto uh, negatívne predpovede boli zlé a e, euro odolalo najhorším situáciám v medzinárodnom kontexte. A pokiaľ ide o pevnosť eurozóny, aby sme skrátili túto dlhú históriu 15 krajín, ktoré sú súčasťou eurozóny v čase z bankrotu Lehman Brothers, sú ešte stále členmi vrátane Grécka a že štyri nové krajiny vstúpili od začiatku finančnej eh, krízy, ktorá bola najhoršia od druhej svetovej vojny. Nemyslím si, že by sme mohli lepšie preukázať solidnosť a odolnosť eurozóny. Pokiaľ ide o, o e, všeobecnú podporu eura, tak tu by som chcel povedať, tak ako ste to aj vypovedali, pán predseda, že je pozoruhodné, že 75 e, našich e, spoluobčanov schvaľuje ekonomickú menu, menu pre Európsku úniu s jednotnou menou, s eurom a 25 našich občanov je proti. Toto sú najvyššie percentá od vytvorenia eura, odkedy kladieme tieto otázky. Táto všeobecná podpora, ktorá veľmi často sa neberie do úvahy v mnohých komentároch o Európe, ukazuje solidnosť eura a eurozóny. Ďalší úspech eura bývalé posledné údaje MMF. Nie je tu veľký rozdiel medzi rastom na hlavu v eurozóne a v USA. To povedala aj Svetová banka, pravdepodobne približne rovnaký rast na hlavu v eurozóne a v USA od e, vytvorenia eura. Myslím si tiež, že euro